kompatibilná s výkonom funkcie európskeho poslanca. Chcem zablažovať pánovi Padárovi a Desirovi k im vymenovaniu podľa článku 4. Parlament konštatuje, že od 7. respektíve 9. apríla budú ich kresla k dispozícii a taktiež od 1. mája kreslo pani Karvalo a potom budeme informovať príslušné orgány. Príslušné estonské orgány nás informovali o zvolení pani Katrin Sachs, ktorá od 7. apríla prevezme kreslo pána Padara. Podľa článku 7 aktu o e, všeobecných a priamých voľbách a taktiež podľa článku 4 rokovacieho poriadku berieme na vedomie, že pani Sachs sa ujme tohto postu od 7. apríla. Opäť privítame túto staronovú kolegyňu a podľa článku 3 e, bude mať právo zúčastňovať sa všetkých konaní Európskeho parlamentu